la Presidente. La seduta è aperta. L'ordine del giorno. Dobré ráno, otváram schôdzu a dostávame sa tým pádom k správe pána Káza budúcnosť DPH a nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. V decembri 2010 komisia prezentovala zelenú knihu o budúcnosti DPH a to z toho dôvodu, že súčasný systém nie je vhodný pre vnútorný trh a musím povedať, že tento systém znamená pomerne veľké administratívne náklady a problémy na zosúladenie a čo veľmi zaťažuje naše podniky. Okrem toho e, je tento systém náchylný na podvody a o to viac je to rizikovejšie, keď ide o cezhraničné obchody a tu dochádza k vážnym Ehm, vážnym trestným činom, kde členské štáty EÚ prichádzajú o miliardy eur ročne. E, cesta vpred je samozrejme nelahká a je to veľká výzva a je dôležité, aby sa kroky vykonali, sú kroky vykonali v súlade s účastníkmi. Ja som sa osobne stretol s viacerými organizáciami, napríklad so zástupcami veľkých a malých podnikov a dovolte, aby som teraz prezentoval závery. Čo sa týka zásadných bodov tejto správy, mali by sme uznať status quo a mali by sme spraviť e, krok vpred k princípu e, e, destinácie. Čo sa týka zdaňovania podnikov, tak tu by sme sa mali zamerať cezhraničné operácie a v rámci spoločenstva. Toto by sa týkalo mnohých účastníkov Konec koncov to odzrkadlo je to, čo bolo zverejnené v zelenej knihe. Ten systém, ktorý sme mali doteraz, je, je princíp e, krajiny pôvodu. Tento systém sa ukázal byť nefunkčný, preto je dobré, že je tu politická vôľa, aby sme našli vhodnú alternatívu. Takže ten princíp, ktorý sa opiera o princíp destinácie, e, môže byť efektný, ef, efektívny. A jednoducho preto Eh, je dôležité zriadiť jednotné kontaktné miesta a malo by sa s tým začať od 1. januára 2015, čo by významným spôsobom znížilo administratívne zaťaženie podnikov a okrem toho by to eh, zvýšilo účinnosť eh, vyberania DPH. Je veľmi znepokojujúce, že mnohé podniky sa síce rozhodnú vykonávať operácie s tretími štátmi, a to aj napriek tomu, že máme vnútorný trh. Toto je vec, ktorú sme mali rýchlo riešiť a podporiť vnútro e, trhové operácie. Je nutné samozrejme vykonať e, ďalší prieskum, ďalšie štúdie a myslím si, že ten najlepší systém štúdí sú tie, ktoré sa opierajú o model e, dátových skladov a je dôležité vytvoriť takúto infraštruktúru a musím povedať, že je to vec, kde musíme postupovať veľmi obozretne, musíme dať vypracovať viaceré štúdie, aby sa overilo, či tento e, prístup, tento, toto riešenie je udržateľné. Dôležité je znižiť administratívne náklady, čo je veľmi zásadné pre malé a stredné podniky. Ďalšie odporúčania sa týkajú toho, že je dôležité e, znížiť frekvenciu podávania daňového priznania k DPH. Potom sú tu samozrejme ešte výnimky, to je tiež oblasť, ktorou sa musíme zaoberať. A potom musíme viac využívať e-government, e, predovšetkým v súvislosti s DPH. To je bolo všetko zatiaľ a potom budem pokračovať potom, ako si počujem príspevky kolegov. Ďakujem pekne. Grazie. Eh, ora la parola al commissario Šemeta. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán komisár Šemeta. Predsednička, poslanci, chcel by som poďakovať Európskemu parlamentu a pánu Kazovi eh, za pozitívnu a konštruktívnu správu o zelenej knihe o budúcnosti DPH. Keď komisia nastúpila do funkcie, tak sme mysleli, že je nastal čas pozrieť sa a preveriť systém DPH v EÚ a v Európe, ktorý už funguje 40 rokov. Je skutočne najvyšší čas vypracovať a zaviesť nový, moderný systém DPH, kompatibilný s vnútorným trhom a s novými obchodnými modelmi, ktoré budú zaisťovať jeho úlohu zvyšovať príjmy dlhodobo. Zelená kniha o budúcnosti DPH, ktorú sme predložili minulý rok, bola prvým krokom v rámci tohto procesu. Reakcie všetkých aktérov potvrdili, že takáto diskusia je potrebná. Viac ako 1700 písomných príspevkov bolo predložených potvrdili, že súčasný systém DPH je príliš komplikovaný a to hlavne kvôli rozdielom v rámci EÚ. No a to je veľkou prekážkou pri maximalizácii benefitov nášho vnútorného trhu a to hlavne výhod pre malé a stredné podniky. Jeden záver, ktorý sme dokázali vyhodiť, je, že naša iniciatíva vyvolala veľký záujem, veľké zmeny všetkých aspektov systému DPH podporujú podporujú podniky, ako aj široká verejnosť. Ďalším krokom v rámci tohto procesu reformy systému DPH bude oznámenie, ktoré predložíme do konca tohto roku a v ktorom identifikujeme komplexnú stratégiu stabilného a dlhodobého režimu vybrania DPH. Isté to nebude, isté nebude možné vyriešiť všetky aspekty DPH naraz. Komisia si stanoví záverečný cieľ na to, aby sme rozlišovali medzi tými oblastiami, kde sa dá dosiahnuť krátkodobý pokrok a tými oblastiami, ktoré ešte si vyžadujú dlhodobú prácu a tými, kde sa dajú očakávať len dlhodobé výsledky. V programe komisie na budúci rok navrhnem nové iniciatívy priamo prepojené za hlavnou s našou hlavnou prioritou. No a tom budú nasledovať jasné priority ako mechanizmus rýchlej reakcie, riadenie BPH v spolupráci s obchodom a odstraňovanie administratívnych prekážok pre podniky. Vážení poslanci, stanovisko parlamentu, ktoré je vyjadrené v tejto správe, často reflektuje názory aktérov. Je to tiež ambiciozne pre komisiu. Je to veľmi pozitívne a povzbudzujúce. Už teraz môžem vás všetkých uistiť, že toto stanovisko v plnej miere zvážime a zohľadníme. Ďakujem, ďakujem pekne, pán komisár. No a teraz eh, za výbor pre rozpočtovú kontrolu dostáva slovo na 4 minúty pán Stajs. Ďakujem pekne, predsednička vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár. Ja by som sa chcel vyjadriť ako autor stanoviska výboru pre kontrolu rozpočtu. No a musím sa pritom sústrediť na zelenú knihu o, boj, na boj pro, o boji proti podvodom. Nie je to vec, ktorou sa zaoberáme len krátko, už eh, dlhé roky. No, bola predložená eh, bola správa dvora auditorov, preto sme o tom prijali správu, no správu Bowles, kde spravodajkňa poukázala na to, že bolo predložených množstvo odporúčaní, no a ja len dúfam, že budú aj e, zohľadnené. Samozrejme, tento systém má slabiny, čo vedie k obrovským podvodom. 80 až 100 miliárd eur. Je to obrovská e, suma. Je to najväčší podiel e, daňových podvodov v EÚ a totiž celková suma týchto podvodov a týchto, týchto sum je 200 až 250 miliard eur. A keď eh, si uvedomíme, že tento daňový kolotoč a podvody sú 100 miliard eur, tak treba zakročiť. No a daňové podvody treba potlačiť aj cezhranične. Európske únie musia spolupracovať s Europolom, Eurojustom, ale aj Olafom. No a to je jedno z odporúčaní výboru pre kontrolu rozpočtu. Chcel by som poďakovať spravodajcovi, chcel by som poďakovať aj výboru pre hospodárstvo, pretože veľkú časť môjho stanoviska prijali. No a všetko do bodu 40 je veľmi dôležité, za čo ďakujem spravodajcovi výboru pre hospodárstvo, pretože nestáva sa často, že stanovisko iného výboru je tak e, priamo, priamo prebraté. No, treba, aby bolo povedomie občanov silnejšie. No a podľa mňa potrebujeme jasnejšiu definíciu systému DPH, Nuž a ja som hovoril s mnohými ľuďmi, e, s inšpektormi, s finančníkmi, s odborníkmi, no a všetci e, sa vyslovili za jednotnú definíciu systému DPH. No, my potrebujeme administratívno e, trestné opatrenia. No a preto je nevyhnutné prijať zjednodušenie systému. To je spoločná požiadavka. No aj spravodajca povedal, že treba zjednodušiť eh, celkovú legislatívu DPH. No a mnohí eh, z úradníkov, ktorí bojujú proti podvodom a tvrdia, že to je cezhraničný a eh, cezhraničná kriminalita a treba to proti tomu postupovať cezhranične, ale sú tam aj jazykové bariéry keď si musíme prečítať legislatívu nejakého štátu, tak e, to je v cudzom jazyku a tým vzniká veľký problém. No odborníci im povedali, že e, legislatíva o DPH e, minimálne v jednom, dvoch alebo troch jazykoch by mala byť k dispozícii angličančina, francúzština. Ďalej existuje belgicko honská iniciatíva, ktorá je podľa mňa veľmi dobrá, pretože dôležitá je pridaná hodnota na to, komisia musí prihliadať. A komisia musí tiež zaistiť, aby e, všetky správy dostávala aj Európsky parlament, aby to malo celé transparentný charakter. A to sú podľa mňa najdôležitejšie veci mojej správy. Samozrejme, treba nasadzovať aj nové, nové technológie, pretože tie sú dôležité na boj proti e, podvodom. Ale keď odporúčania spravodajcu nášho výboru a výboru akom budú zohľadnené, tak potom Európska únia bude silnejšia a dokáže lepšie bojovať proti podvodom. Ďakujem pekne. E Slovo má teraz pani Ivanova z výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov na dve minúty. Ako vidím, pani Ivanova nie je prítomná a tým pádom dostáva slovo e, výbor pre dopravu a turizmus. Slovo má pán Ferber, dve minúty. Ani tento pán poslanec tu nie je. Teraz začneme teda diskusiu v mene skupín. Začneme skupinou EPP. Slovo má pán Palone, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán Pani predsednička, ide tu o prístup, ktorý rozvoj vnútorného trhu e, rozbieha smerom k efektívnej e, DPH. Súhlasím s tým, čo povedal predrečník. Sú tu totiž mnohé medzery a máme tu máme potrebu viacerých e, postupov, aby sme tieto vyplnili. Výbor by sa mal poponáhľať pretože sme trochu e, v sklze. Systém DPH musí fungovať presne a správne so spoločnými pravidlami, aby boli e, e, výhody v hospodárskej súťaži pre podniky. Predovšetkým ide o podniky, pretože u ktorých sú cezhraničné činnosti. Spolupráca môže fungovať len vtedy, keď zo strany štátov bude existovať skutočná vôľa. Musíme sa zbaviť národných egoizmov. Ďalší dôležitý bod spomenul pán Káza, to je zaťaženie byrokratickými formalitami. Zaťaženie byrokraciou treba odbúrať, aby malé podniky eh, nemuseli eh, mať ešte viac činnosti ako podniky, ktoré sú veľké, pretože potom musia v porovnaní znášať oveľa vyššie náklady. Musíme pracovať na zjednodušení a právnej istote pre podniky. Dúfam preto, že budú harmonizované modely, osobitné systémy pre malé podniky, pretože Európa sa o malé a stredné podniky opiera. Toto všetko, kolegovia, hovorím preto, pretože pretože chcem, aby došlo k rozšíreniu e, zdaňovacieho základu. Všetci musíme e, sa podielať a podporiť našich občanov. Ďakujeme. Je tu pán Komike, ktorý zastupuje pána Ferbra v mene výboru pre dopravu a turizmus. Problémy s verejnými financiami v mnohých európskych štátoch sú závažné nie je čas na zásadné diskusie, musíme spoločne nájsť spoločné ciele a bojovať za trvalú udržateľnosť rozpočtov, aby sme... No a z tohoto dôvodu by som, by som sa chcela pridať k pánu Kazovi, ktorý odviedol vynikajúcu prácu. Práca, správa sa musí obiera, opierať o zás, zásadné oporné body zelenej knihy pre mňa je veľmi dôležité, aby sme hovorili o e, znížení prípadov zneužívania. Musíme nájsť lepšiu, lepší e, zdaňovací základ a nemôžeme jednoducho prenechať cestu podvodníkom. Potrebujeme bezpečný finančný rámec na to, aby sme nespôsobovali podnikom už teraz veľmi zaťaženým ďalšiu záťaž. Ďalším aspektom, ktorý, ktorý by som chcela vyzdvihnúť, je ten, ktorý spomenul už pán Káza. Veľmi dobre sa pracovalo na tomto uznesení, ktoré prinesie lepší rozvoj vnútorného trhu, efektívnejší postup, zjednodušenie postupov pre podniky, Musíme mysleť na rôzne postupy v rôznych štátoch. Práve teraz, v chvíli, kedy potrebuje trh stimuli, musíme použiť naše zdroje, aby sme vytvorili blahobyt. Blahoželám kolegom, myslím si, že táto správa, toto uznesenie je veľmi vyvážené. Teraz treba konať. Ďakujem za socialistov a demokratov má slovo pán Elka Drávi na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Milí kolegovia, chcel by som spravodajcovi poďakovať za vyváženú spoluprácu. Je to veľmi dobrá správa. A my v Európskom parlamente môžeme takto vyslať jasný signál, pokiaľ ide o prepracovanie systému DPH v EÚ. Tento systém musí byť jednoduchší, efektívnejší a transparentnejší. A myslím si, že správa pána Kázu tomuto prispeje, aby táto diskusia mohla pokračovať. Nie sme na konci, nie. Sme na, zač- na začiatku dlhej cesty a očakávame ešte návrhy komisie, aby sme mohli pokračovať. Pri tejto rozprave musíme tiež konštatovať, že v minulých rokoch dochádzalo k posunom od priamých k nepriamým daniam, ale to nepostačuje na to, aby sme umožnili financovanie sociálneho štátu. Preto je dôležité, aby sme pri tejto rozprave zohľadnili aj návrhy, ktoré e, zákonodárstvo, daňov, daňové zákonodárstvo, napríklad zdaňovanie energetiky, ktoré sa týkajú týchto oblastí. Nemôžeme byť neutrálni, je to dôležitý politický nástroj, ktorý vedie k priamým výsledkom pre ľudí. Napríklad môžeme e, vytvárať stimuly pre nákup produktov a podobne. A práve preto musia byť možné aj daňové úľavy, napríklad pre dobrovoľné organizácie alebo na sociálne činnosti. Aj v iných sektoroch treba stanoviť nové e, priority. Napríklad e, všimnime si oblasť dopravy, leteckej dopravy, e, námornej dopravy tam vidíme naozaj, že námorná doprava musí mať iný prístup ako napríklad e, doprava železničná. Momentálne tomu tak je. A e, e, vedie to k skresleniam trhu. Aj v oblasti kultúry tam je dôležité, aby všetky knihy boli zohľadňované rovnakou sadzbou DPH. Aj i knihy na internete, stiahnuté knihy musia mať rovnaký rovnakú sadzbu DPH ako knihy tlačené. A potom ešte čosi k efektivite, k účinnosti a k e, podvodom. Mnohí už k tomu pohovorili, potrebujeme e, bojovať proti podvodom. Hovorilo sa o 100 miliónoch eur strat, stratách na DPH ročne. To nemôžeme akceptovať a preto potrebujeme silnejšiu kontrolu, lepšiu spoluprácu medzi jednotlivými pracoviskami a sme samozrejme aj za administratívne e, zjednodušenie. Ale to všetko za predpokladu, že sa neotvoria nové e, medzery a že to bude mať naozaj účino, účinnosť na boj proti podvodom. Sme aj za princíp pôvodu, respektíve za otázku, kde sa vlastne výrobok spotreboval. To je dôležité. Potrebujeme tú dôležitú spoluprácu. Myslím si, pani predsednička, že táto práca nám pomôže e, v, ďalej v rozprave a tešíme sa na návrhy komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz za Alde, pán Haglund na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Najprv by som sa chcel poďakovať spravodajcovi, ktorý odvedol dobrú prácu. Je to celkovo dobrá správa. A aj tieňovým vyspravedajcom sa dobre spolupracovalo, podarilo sa zohľadniť naše názory, preto som spokojný. Chcel by som sa teraz zamerať na otázku výnimky z DPH, povinnosti platiť DPH pre neziskové organizácie. Pán komisár si iste spomína, že v minulosti sme boli trošku znepokojení eh, v rámci vašej návštevy v Štrasburgu a tam sa prezentovali určité myšlienky toho, aké výniky by mohli byť poskytnuté nízkym organizáciám z DPH. My v parlamente my si mysleli, že by to bolo dobré riešenie. Si spomínate na skupinu kolegov, ktorí sa snažili vypracovať určitý dokument, ktorý sa týkal tejto veci. Zase by trošku ironicky, že v roku e, dobrovoľníckej práce Európskej únii nie je ešte vyriešená táto výnimka z platenia DPH. Je to stále súčasťou daňového systému. Samozrejme sú tu určité štáty, ktoré to majú, ako napríklad Švédsko. Ja si myslím, že je to tak, že väčšina v, v tomto parlamente by určite chcela podporiť takéto riešenie. Celkovo by som chcel povedať, že správa ako taká je dobrá je tu dôležité riešiť významný problém daňových podvodov a skutočne to musíme riešiť na to, aby sme zvýšili výber daní a samozrejme príjem pre členské štáty v rámci tejto zložitej ekonomickej situácie. Myslím si, že DPH je dobrým príkladom toho, ako je možné v Európskej únii koordinovať e, výber daní. Mohli sme takto postupovať v ďalších oblastiach a som veľmi rád, že takto spolupracujeme. Dúfam, že to bude pokračovať naďalej. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsednička. Ďakujem pekne. A teraz vystúpi pán Fox za ECR. Ďakujem pekne. Začal by som tým, že sa poďakujem pánovi Kazovi za e, dôslednú prácu. E, akákoľvek správa, e, ktorá sa týka daní, je kontroverzná. Podľa nás výber daní je otázka samostatných štátov, preto mnohí v, tej, v tomto parlamente, ako aj pán komisár, by chceli práve, aby Európska únia mohla zdaňovať svojich občanov a my ako konzervatívci s tým samozrejme nesúhlasíme. Táto správa sa zaoberá DPH a sú tu mnohé rozličné aspekty, ktoré vítam. Vítam to, že sa tu spomína aj daň z finančných transakcií a, a že sa odstránili aj ďalšie vlastné zdroje e, Európskej únie. Pán Kaza chce znižovať administratívnu záťaž a náklady pre naše podniky. Táto správa uznáva aj to, že akýkoľvek návrh na riešenie DPH musí byť e, dobre riešený, aby sa zabranilo podvodom a karuselovým obchodom. Preto vítam to, že e, tu máte koordinovanejší prístup v oblasti DPH. Je to ďalší významný krok smerom k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu. Tam, kde nesúhlasím s touto správou, je práve odsek 46, kde ide o to, aby členské štáty zvýšili mieru harmonizácie DPH. Koordinácia medzi člen- samostatnými členskými štátmi je jedna vec, ale harmonizácia zo strany EÚ je samozrejme iná vec. Toto nie je taký návrh, s ktorým by dokázala súhlasiť naša skupina. Ja si myslím, že to právo vyberať dane a rozhodnúť o tom, aký sa tým, akým spôsobom sa to bude vykonávať, je právom členských štátov. Ďakujem pekne. Per... Ďakujem pekne. A teraz za QE má slovo pán Čuntis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Táto správa obsahuje opatrenia, ktoré sa snažia znižovať administratívnu záťaž, ale nejde tu ani tak o samotnú správu alebo návrhy komisie. Skôr tu ide otázku obchádzaniu daňovej povinnosti a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Tu hovoríme skutočne o obrovských sumách finančných prostriedkov a potom je to ešte druhá vec, ktorú by som chcel povedať mene našej politickej skupiny a síce, že tie návrhy, ktoré tu boli, sa týkajú toho, že by sa znižovalo daňové zaťaženie právnických osôb, znižovali by sa dane pre multinárodné koncerny, ale zvyšovala by sa DPH pre spotrebiteľov. Podľa mňa je to nespravodlivá situácia, ktorá by tu nastala v budúcnosti DPH a budúcnosti e, daňovej politiky a podľa nás je to protiklade so správnou sociálnou politikou, kde myslíme na blahobyt občanov. Ďakujem pekne a teraz mene EFD, pán Paxas na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dovolte, aby som sa zameral na niektoré aspekty tejto správy. Súčasné vyberanie DPH znamená, že tie metódy, ktoré sa uplatňujú, sú zastaralé. Čím skôr to zlepšíme v aktuálnej kríze, o to lepšie. Po druhé, reforma DPH by mala byť vykonaná čím najrychlejšie a efektívnejšie, ale musíme samozrejme myslieť na našich spotrebiteľov, lebo práve oni sú hlavným zdrojom finančných prostriedkov a zároveň aj podporujú ten systém, ktorý doteraz je neefektívny. tým, že členské štáty majú svoje vlastné systémy, to by malo byť možné, aby členské štáty mohli vybrať nižšie e, sazby DPH. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za nezaradených poslancov na dve minúty dostala slovo poslankyňa Sinclair. Ďakujem veľmi pekne. Predsednička e, DPH sa niekedy nazýva aj daňou z luxusu je to teda daň, alebo luxusnou daňou, pretože e, je to luxus e, pre tých, ktorí si to môžu dovoliť, e, pre tých, ktorí najviac zarábajú a oni vedia, ako obísť túto daň zatiaľ, čo pre najchudobnejších. A to je obrovská záťaž, či už je to z vykurovacích olejov alebo na bežné, bežné dane. No a v Veľkej Británii 15 miliárd eur ročne odchádza z Veľkej Británie do EÚ v platbách DPH. No a vlády, vláda v, zabúda dodávať, že DPH je inšpirovaná EÚ. Nemôžeme to viacej podporovať a nie je to daň, ale malo by byť na národných vládach rozhodnúť, ako budú nakladať s príjmami. No a príklady, o ktorých som už hovorila, to sú um, to sú teda domáce oleje. No a uh, už v 90. rokoch to bola veľká téma a naša vláda stratila kredibilitu, keď chcela zvýšiť DPH na 15 Nikdy nevysvetlili, že to museli urobiť kvôli členstvu v EÚ. Ale potom lejbristická opozícia kritizovala túto daň, že je to namierené proti chudobným ľuďom. Ale keď sa v 97. dostali k moci, zrušili ju? Nie No a Gordon Brown žiada, aby to mohol znižiť na 5 DPH je teda podvodom na bežnom obyvateľstve v mojej krajine a mala by byť na úrovni EU zrušená. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. A teraz prechádzame k ďalším rečníkom. A vidím, že pán Hökmark mark tu nie je, no a slovo dostáva pán Danelis na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. komisár z ekonomického hľadiska DPH zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zdraví európskych rozpočtov a samozrejme aj európskeho rozpočtu. No a s finančnými problémami, ktoré má momentálne EÚ, tak systém DPH je dôležitý a musí fungovať čo najefektívnejšie a najkorektnejšie kvôli administratívnej komplexite, ktorá, ktorá poznačuje súčasné systémy. Bohužiaľ, DPH zohráva veľmi dôležitú úlohu v rámci správy spoločnosti v Európe. Nezabúdajme na to, že požiadavky na vyberanie DPH a finančné výkazy pre veľké spoločnosti je realizovateľnejšie. Pre veľké spoločnosti je to komplikované pre malé a stredné podniky. A povedzme, že 90, čo je 99% spoločnosti v EÚ. No a rovnako to necháva otvorené príležitosti pre podvody a daňové úniky. S ohľadom na tieto faktory myslím, že návrhy v súčasnej správe sú vynikajúcim príspevkom Európskeho parlamentu v oblasti, kde samozrejme nemáme legislatívne kompetencie, niektoré z myšlienok o odburávaní byrokracie a konvergentnosti administratívnych postupov a nejakej štandardizovanej e, európskej faktúre sú dôležité a mohli by e, priniesť veľké zmeny. Zmeny vo vyberaní DPH by umožnili členským štátom samozrejme získať miliardy eur. A čo sa týka cezhraničných podvodov, tak efektívnejšie e, vyšetrovanie a využívanie technológií môže znamenať vyššie finančné záväzky, avšak EÚ by sa tomu nemala vyhýbať. No a na záver je veľmi dobré, že správa tiež sa zaoberá budúcou revíziou e, sadzieb a výnimiek DPH a vníma ich eh, v súvislosti s našimi sociálnymi a ekologickými prioritami. Eh, v stanovisku výboru pre dopravu žiadame eh, zníženie DPH pre verejnú dopravu, čo samozrejme nie je zaradené v záverečnej záverečnom znení správy, ale dúfam, že to bude uvedené na zozname tovarov a služieb pre zníženie sadzby DPH. No a na záver, tu je harmonizované snahy na zvýšenie bezpečnosti na cestách do 2020. Bolo by dobré, ak by služby a produkty mohli profitovať zo zníženia DPH. Ďakujem pekne. No a slovo má pán Schmidt na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Srdečná vďaka spravodajcovi Kásovi, ktorý vykonal skutočne výbornú prácu. Skupina liberálov v zásade sa stavia pozitívne k zelenej knihe komisie. Európska únia musí viac koordinovať svoj systém DPH a takto je dôležité posilniť vnútorný trh. Systém DPH v jednotlivých členských štátoch je veľmi rozdielny a znamená to prekážky pre podniky, ktoré sa snažia pôsobiť cezhranične. Lepšia koordinácia politiky v oblasti DPH v Únii je preto nevyhnutná a my vítame harmonizáciu úrovne DPH. Tá myšlienka, ktorá sa týka daňovej neutrality, pán komisár, to, čo podporujeme, znižiť prácu, e, znižiť daňovanie práce a zvýšiť e, DPH, to je dobrá cesta jednotlivé podniky nemajú zaťažované vyšším daňovým zaťažením. Je dôležité, že spravodajca sa zameriava na to, ako je dôležité si uvedomiť, aký vplyv to má pre e, regionálnu a komunálnu samozprávu, práve takáto možnosť E, prejsť od priamo zdaňovania na nepriame zdaňovanie, to môže znamenať významné prínosy pre niektoré štáty. Okrem toho, sa to už spomínalo, že potrebujeme znižiť počet výnimiek z DPH, lebo to spôsobuje zvýšené administratívne náklady a byrokraciu. A je tu istá výnimka, ktorú uznávam a chcel by som sa za to zasadiť a vlastne spomínal to aj kolega Haglund a ide tu o neziskové organizácie, aby boli oslobodené DPH. Komisia e, zahájila konanie pre porušenie zmluv práve preto, že takéto organizácie boli oslobodené od povinnosti platiť DPH. Spolu s poslancami zo šiestich štátov sme predložili spoločný návrh, ktorý sa týka oslobodenia a splatenia DPH nízkeho sektoru. A som veľmi rád, pán Kasa, že návrh o národných výnimkách práve pre takéto organizácie je tak podporený práve vami. Ako spravodajcom je to dôležitý signál pre komisiu. E, dobrovoľná nezisková práca musí byť podporená a nesmie sa e, jej zabraňovať. Chcel by som zdôrazniť e, sa za to, aby knihy, časopisy bez hľadu na formát boli riešené rovnako, čo sa týka zdaňovania v oblasti DPH pani predsednička, pán komisár, ďakujem pekne a pán komisár, chcem vám popriať e, úspešnú prácu pri tejto zložitej náročnej úlohe. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne. A teraz pán Strejček na jednu minútu. E, Dobré ráno. Ja mám bohužiaľ len jednu minútu a preto sa vyjadrím čo najstručnejšie a budem sa venovať trom veciam. Prvá vec, Chcel by som poďakovať pánovi Kasovi. Nie je to politicky korektné. To je moje osobný pocit, pretože ja myslím, že ste už takmer 7 rokov poslancom, ktorý sa detálne zaoberá e, problémami DPH a minimálne viem, že vy viete, o čom hovoríte. No a poznámka číslo 2 je jedna z mojich obav. Bojím sa, že stratégia tej tzv. zelenej DPH, ktorá mala znížiť sadzby pre energeticky účinné a environmentálne produkty a služby, bude viesť k daňovým únikom. Hovoríme tom, že tieto veci sú ťažko eh, akceptovateľné a preto netreba ignorovať túto možnosť. No a bohužiaľ, už vypršal môj čas, ďakujem veľmi pekne. No tretí aspekt vám potom s tretím aspektom vám oznámim e, medzi štyrmi očami. Dobre, ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pán Morganti na minútu. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať pánu Kazovi za jeho prácu. Teší ma, E, táto správa, kde ide o zjednodušenie e, DPH, predovšetkým pokiaľ ide o odburávanie byrokracie. Nástroje sú tu k dispozícii, aby sa implementovali tieto opatrenia. Chcem vyzdvihnúť zmenu, ktorá bola prijatá, kde ide e, hranica DPH pre malé a stredné podniky v, cel, v celom, v celej EÚ Týmto spôsobom možno znížiť náklady a dá sa získať lepší prístup e, vnútornému trhu, predovšetkým pre mladé, mladých podnikateľov. Ďalej vyššia účinnosť pri DPH, aby sme zabránili zneužívaniu, čo sa bohužiaľ často deje. Ďakujeme. Teraz pani kolegyňa Vertman na 1,5 minúty. Kolegyne, kolegovia, na základe významu e, DPH ako zdroja príjmu pre momentálne e, ťažko skúšané rozpočty je akékoľvek zlepšenie terajšieho systému želateľné. Tento systém vychádza z právnych predpisov, ktoré sa prijímajú na úrovni EÚ a jednotlivé čl členské štáty ich implementujú. Najvyšší princíp by mala byť praktická súdna vymáhateľnosť e Predovšetkým zelená kniha e, uvádza e, niektoré nedostatky tohto systému, ktoré nezodpovedajú skutočnému vnútornému toho. Spravodajca žiada systém DPH na širšom základe s čo najmenej výnimkami a to je podľa mňa logické. Cieľom je zlepšená e- e- účinnosť vyberania a z- e, následných nákladov prispôsobenie požiadavkám vnútorného trhu, to všetko má zabezpečiť fungovanie. Predovšetkým ide o účinné e, zabránenie zneužívaniu. Zostáva nám len dúfať, že sa zjednodušia predpisy a že implementácia týchto predpisov prebehne v členských krajinách bez väčších problémov. Ďakujem vám všetkým za dobrú správu aj z mojej strany. Ďakujeme. Teraz e, kolega Fejo na dve minúty. Vážená pani predsedajúca, správa, o ktorej dnes diskutujeme, e, ide správnym smerom. Táto správa nám ukazuje novú víziu e, DPH a obsahuje najrôznejšie návrhy, ktoré predstavujú, mali by predstavovať stimul pre iniciatívy, ktoré v krátkosti komisia predloží. Preto vítam túto správu, chcem poďakovať pánu spravodajcovi, ktorého dobre poznám a viem, aké dôležité je pre neho pracovať na tejto téme. To vidieť v tejto správe, pretože v tejto správe sa poukazuje na to, že DPH je e, daňou štátnou, ale dôležitá, e, dôležitá je aj pre trh, pretože má aj dôležité dopady na vnútorný trh. A to je dôvod, prečo je to také dôležité, ako v tejto správe aj napísané, že v budúcnosti bude menej nákladov pre užívateľov, aj menej e, zaťaženia, byrokracie, silnejší boj proti podvodom aj systém e, vymáhania by mal byť lepší. Ale aj v čase, kedy štáty zvyšujú svoje daňové zaťaženie, je dôležité, aby sme, aby sme zohľadnili aj navrátenie, vracanie DPH. Malé a stredné podniky, pre ne je to dôležité, platia DPH, ale veľmi dlho musia čakať, kým dostanú naspäť preplatky. Potrebujeme zohľadniť malé a stredné podniky, ako sa to v tejto správe navrhuje, pretože malé a stredné podniky sú motorom našejho hospodárstva. Preto by to mal byť dôvod na ešte väčšiu aktivitu. Myslím si, že parlament by sa mal zasadzovať pre lepší systém DPH. A dobrým dôkazom tohoto snaženia je aj táto správa. Ďakujeme. Pán Korea de Campos na 3 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Je to dobrá správa pána kolegu Kazu. Treba si však položiť otázku, prečo systém DPH v EÚ má byť prepracovaný. Potrebujeme to na e, vnútorný trh. Čím viac máme rozdielných systémov v EÚ, tým horšie bude systém fungovať. Hm, daň z pridanej hodnoty vsádza na pridanú hodnotu e, tovarov a služieb. A týmto spôsobom možno zabrániť e, daňovým podvodom, hlavne cezhranične. Dôležité je, aby sa odľahčila záťaž malých a stredných podnikov. Čo by sa ešte mohlo urobiť nad rámec už urobeného? Potrebujeme digitálny systém, aby sa vnútorný trh lepšie podporil. Potrebujeme zjednodušený systém služieb. Potrebujeme uspôsobenie smernice o službách. Potrebujeme aj opatrenia, aby sa odstránili daňové prekážky a aby sa daňový systém zjednodušil. Dôležité je aj zjednodušenie obchodovania online a face-to-face. -to, si napríklad uvedomujeme, keď objednávame knihy. Existuje veľa dôvodov, prečo systém DPH treba prepracovať. Napríklad hospodárska kríza. A preto e, e, v určitých krajinách musíme možno dane znížiť, ale o to viac, e, pokiaľ ide o e, dane z, e, z činnosti, ale o to viac zdvihnúť, povedzme, DPH. Obyvateľstvo starne a e, preto otázka, ako presun z, ne, e, z priamých na nepriamých daní má prebehnúť. Rozdiely medzi týmito daniami sú dôležité. A v, pri tejto reforme je dôležité aby sme zosúladili princíp subsidiarity s harmonizáciou. Bolo dôležité, aby sme nemali veľa variácií, aby sme mali lepší systém vymáhania. Musíme mať aj prehľad pri úľavách, e, musíme mať presný zoznam tovarov a služieb. Určite sú tu tisícky výnimok pre malé a stredné podniky a toto čoraz viac vedie k malým e, či väčším podvodom. A preto si myslím, že návrh Európskej únie treba uvítať, pokiaľ ide o vytvorenie európskej DPH. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Kožušník na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Na tejto správe si vážim to, že sa venuje otázkam znižovania byrokracie v rámci legislatívy EÚ. Mm Týka sa to predovšetkým zníženia frekvencie pravidelného podávania priznaní z DPH obyvateľstvo EÚ stane, to ovplyvňuje tri práce, zmeny potrebného správania, ako aj stabilitu rozpočtov. Preto je nutné sa zamerať na reštrukturalizáciu daňových systémov. V rámci tejto reštrukturalizácie sa budeme musieť zamerať na to, že priame zdaňovanie bude musieť ustúpiť nepriamemu. Chcel by som tu varovať pred snahou, aby sa zodpovednosť za reformu daňových systémov prenašal z národných štátov na EÚ. Toto musí plne ostať v kompetencii členských štátov. Pokus o harmonizáciu DPH je nutné hneď odmietnúť. Harmonizácia v oblasti DPH bol iba prvý krok k vytvoreniu jednotnej daňovej správy. Pre Európu by to bola cesta do pekiel. Grazie. Ďakujem pekne. Zdá sa mi, že pán Obermoyer tu asi nie je v sále a tým pádom dostane slovo pán Stolojan. Criza a făcut ca multe state membre... Ďakujem pekne, pani predsednička. Hospodárska kríza viedla k tomu, že mnohé členské štáty zvýšili sadzby DPH. To znamená, že daň z pridanej hodnoty je ešte dôležitým zdrojom príjmov rozpočtov členských štátov. Každý rok sa stretávam s mojimi študentami, diskutujeme a snažíme sa analyzovať informačné toky. A ide tu vlastne o tie toky, ktoré vznikajú prostredníctvom tokov DPH v Európe. A vždy tieto diskusie so študentami sú veľmi zaujímavé. Totižto oni sú toho názoru, že to zaťaženie, ktoré vzniká prostredníctvom DPH je veľmi vysoké. Prostredníctvom toho európskeho systému, ktorý je skutočne veľmi komplikovaný. Práve preto by som chcel uvítať e, návrhy spravodajcu Kázu, ktoré smerujú na to, aby v každom členskom štáte sa podľa možností znižovali eh, výnimky z DPH, ako aj znížené sadzby DPH, lebo vieme, že tieto výnimky a rozličné riešenia zvyšujú administratívnu záťaž. Takže ja som tiež za opatrenia, ktoré budú znižovať eh, byrokratickú záťaž. Ale musím povedať, že nie som si istý, či tie návrhy, ktoré sa týkajú oslobodenia od eh, DPH, môže sa to týka napríklad eh, charitatívnych organizácií alebo nízkových organizácií. Mohol by som spomenúť viaceré príklady, ale napríklad musíme si uvedomiť, že toto sú eh, podniky, ktoré vlastne sú iba skrytými eh, neziskovými organizáciami. Ďakujem pekne a teraz má slovo ďalší rečník, je to pán Ludvíkson. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcel by som skonštatovať, že toto je dobrá správa. Zameranie je tam, kde by malo byť. Je tu, zvyšuje sa tu efektivita, znižuje, znižuje sa byrokracia a je tu silnejší boj proti podvodom. Myslím si, že môžeme mnoho získať tým, ak zlepšíme smernicu, ktorá sa týka DPH. Ja by som sa chcel zamerať viac na otázku pre pravidlá ohľadne DPH pre nízkové organizácie tu sú určité nedostatky v rámci smernice. Rakúsko, Dánsko, Fínsko a Švédsko boli, boli kritizované v posledných rokoch za to, že neuplatňovali existujúce pravidlá správnym spôsobom. Tieto krajiny by mali mať možnosť vykonať určité úpravy, to musí vykonať určité úpravy v rámci svojich národných riešení pre DPH, ale podľa mňa ten skutočný problém spočíva na európskej úrovni. Najlepšie riešenie spočíva v tom, aby smernica o DPH umožnila členským štátom, aby poskytli e, výnimku z DPH neziskovému sektoru. Jednoducho, mali by sme byť reštriktívni, čo sa týka výnimiek, ale v tomto prípade je to plne oprávnené, aby tu bola takáto pružnosť v národnej úrovni. Takáto výnimka pre neziskové organizácie je podľa mňa výborný spôsob, ako je možné podporiť občianskú spoločnosť. Totižto e, široká občianská spoločnosť je podľa mňa základný pilier fungujúcej demokracie. Preto je bolo e, dobré a nie je to žiaden problém mať takúto výnimku, nenarušuje to hospodárskú súťaž. Konec koncov hovoríme tu o neziskových e, aktivitách v obmedzenom e, meradle, ktoré sa jasne odlišujú od komerčnej činnosti. Hlavný, hlavné zameranie výnimky nie ani tak uľačiť hospodárskú situáciu týmto nízkym organizáciám, ale ide o to, aby sa znížila administratívna záťaž, lebo rozličné výkazy musia ľudia vypracovať vo svojom voľnom čase. A myslím si, že tu je dôležité práve znižovať byrokratickú záťaž. Pozitívne je, že je tu určité zameranie na eh, neziskové organizácie a preto je dôležité, aby sa toto sledovalo aj počas eh, ďalšieho procesu revízie. Chcem sa ešte raz poďakovať spravodajcovi. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Lo... Ďakujem pekne. Mám taký pocit, že pán Kursky nie je v sále. A je, práve prišiel. Nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. Unia Europejska zakladá, že přes podnešenie VAT v krajach členkovských... Ďakujem pekne zvýšenie DPH v Európskej únii sa zdá, že zvýši príjmy do rozpočtu. No ale realita nie je až taká jasná. E, podľa informácií e, od spoločnosti, ktoré združujú malé a stredné podniky, tak e, musíme si uvedomiť, že malé stredné podniky Európskej únie budú musieť stráviť milióny hodín tým, aby e, riešili administratívne otázky. Musím si predstaviť, že je tu množstvo e, rodinných podnikov, ktoré z tohoto dôvodu skrachujú, mnoho ľudí príde o prácu. A to práve súhlasí s, súvisí s byrokraciou a zložitým riešením DPH. Podľa mňa bolo by dobré, keby sa zaviedla štandardná sadzba DPH pre jeden typ produktov, ktoré sa predajú tak online ako offline. Myslím si, že nemôžeme jednoznačne povedať, áno, DPH, rovnaké DPH e, na všetkých e, výrobkoch. Myslím si, že členské štáty mali mať možnosť e, túto sadbu si stanovať sami a zdaňujeme nie prácu, ale radšej spotrebu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dostáva pani Gal 5 na 2 minúty. Ďakujem pekne, predsednička, vážený pán komisár. Najskôr by som chcela poďakovať za no, Najprv by som chcela poďakovať spravodajcovi za jeho správu, pretože sa zaoberá kapitolou hospodárskej politiky, ktorá nie je bez ktorej si dobre fungujúcu Európsku úniu nevieme ani predstaviť. No, e, keď pred 50 rokmi bola za, z, zavedená DPH, vtedy zodpovedala potrebám hospodárstva, vtedy boli prijaté viaceré modernizácie kvôli ktorým je tento systém čoraz komplikovanejší. Znamená tiež prílišnú záťaž pre občanov, aj úrady a obmedzenie pre jednotný trh. Tento systém má mnoho slabín, zaznamenávame obrovský počet daňových podvodov a únikov a Európsku úniu to každoročne stojí približne 100 miliard eur. Na druhej strane je DPH veľmi dôležitou daňou pre vlády, pretože pomocou nej fungujú sociálne systémy. No, treba udelovať e, výnimky, avšak e, kritéria na udelovanie výnimiek musia byť veľmi prísne, pretože nemôžu viesť k deformácii e, hospodárskej súťaže. Ja vítam nárast efektivity administratívy a je veľmi dôležité zvýšiť transparentnosť a znižiť komplexnosť systému, hlavne čo sa týka cezhraničných činností. Rovnako za dôležité potrebujem, eh, považujem, že tieto kritéria treba stanovovať cezhranične. Systémy databank považujem za dôležité. Zoznamy kategórií DPH môžu prispieť zvýšeniu príjmov a ešte raz teda chcem poďakovať správodajcovi. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva pán Švab na dve minúty. Vážená pani predsednička, dámy a páni, pán komisár, predbežne, alebo teda systém eh, DPH Európskej únie, ktorý existuje už 17 rokov, dnes znamená pre európske podniky veľkú prekážku a obmedzuje ich činnosť na vnútornom trhu. Komplexnosť národných eh, pravidel eh, spôsobujú obrovskú administratívnu záťaž, hlavne malým a stredným podnikom, a táto nie je už priateľná. Hlavne v oblasti elektronického obchodu, cezhraničného obchodu, e, ktorý má obrovský, e, obrovský potenciál rastu a je preto veľmi dôležitý pre vnútorný trh, musia byť bariéry odstránené, pretože e, v, pos- v neposlednom rade z toho budú profitovať aj spotrebitelia. No a preto na prekonanie krízy je predložená legislatíva nevyhnutná, no a zelenú knihu veľmi vítam. My sme za zjednodušenie postupov a za odburávanie byrokratických prekážok. Môj kolega David Káza predložil veľmi dobré opatrenia, ako napríklad zavedenie európskej štandardizovanej faktúry alebo zjednodušenie daňových priznaní. Lutujem však, že hlavne zo strany členských štátov neexistuje nejaká podpora v ich spolupráci pri dodržiavaní princípu krajiny pôvodu. A v tomto ohľade sa v minulosti nielen členské štáty, ale aj komisia parlamenta vyjadrili no a Princíp cieľovej krajiny nie je síce optimálny, ale je to schodná cesta, ktorú navrhuje spravodajca. No a my sme za nariadenie namiesto smernice na to, aby sme mali lepšie, jednoduchšie a jednotné uplatňovanie systému DPH v celej Európe a rovnako účinný eh, systém pre vnútorný trh a podniky, ktoré na ňom pôsobia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Eh, slovo teraz dostáva pani Esaja na dve minúty. No, ďakujem pekne, predsednička, vážený pán komisár, ďakujem spravodajcovi Kasovi za jeho vyváženú správu, kde je jasná pozícia Európskeho parlamentu a k systému DPH. Sú rôzne sadzby DPH, existujú rôzne e, daňové úlevy a výnimky, ktoré spôsobujú veľké problémy vnútornému trhu. A preto potrebujeme reformu. Pri reforme bude veľmi dôležité zohľadnenie dopadov hospodárskej krízy, v ktorej sa práve nachádzame. A je preto veľmi dôležité, aby sme bojovali proti daňovým podvodom a daňovým únikom. A preto je potrebná spolupráca členských štátov, potrebujeme jasnú stratégiu na boj proti daňovým podvodom. A rovnako potrebujeme ekologickú alebo stratégiu ekologickej DPH, ktorá však nebude spôsobovať alebo nesmie spôsobovať ďalšie problémy a komplikácie. Okrem toho treba uľahčiť a odbúrať byrokratickú záťaž. A rovnako je potrebné, aby v rámci nového systému bola lepšie e, vyriešená otázka pracovných miest, pretože výsledok musí ísť k tomu, že celý systém bude zjednodušený. Rovnako by sme boli radi, ak by členské štáty dostali možnosť posilniť občianskú spoločnosť. No a dúfam, že táto možnosť túto možnosť členské štáty využijú. Ďakujem pekne. Pán Fernández teraz na dve minúty. No, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Dovolte mi najskôr poďakovať kolegom, hlavne spravodajcovi Davidovi Kázovi, pretože jeho práca je skutočne vynikajúca. On je za zjednodušenie a harmonizáciu daňového systému DPH v Európskej únii samozrejme. To bude znamenať odboranie e, byrokracie a znižovanie počtu podvodov. No a takto posilníme fungovanie vnútorného trhu, takto e, umožníme zvýšenie konkurencie schopnosti Európskej únie a eurozóny, čo je absolútne nevyhnutné. Boj proti podvodom, proti daňovým podvodom je veľmi dôležité, pretože tieto e, podvody stoja až 100 miliard eur. Príjmy z DPH e, tvoria viac ako 21 príjmov členských štátov. No a to je dôkaz toho, že to je veľmi e, dôležitý zdroj príjmov do národných rozpočtov. Niekedy dokonca najdôležitejší zdroj. Potrebujeme jednotné normy. My sme za princíp neutrality a rovnako chceme znížiť daňové eh, administratívne zaťaženie, eh, ktoré vyplýva z rôznych eh, z rôznych predpisov o DPH malé a stredné podniky a nesmú predsa bojovať s daňovým systémom. Myslím teda hlavne malé a stredné podniky, ktoré tvoria 99% európskych podnikov v Portugalsku malé a stredné podniky e, vytvárajú 84 pracovných miest. Členské štáty, ktoré potrebujú externú pomoc, musia byť veľmi pozorné, pretože tieto krajiny musia zvyšovať dane. Teraz však treba preveriť, v akom rozsahu sú dôležité daňové úľavy a musia zostaviť listy, teda zoznamy s odôvodnením výnimiek. No a preto treba vykonať dôslednú analýzu. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pani Macovny na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja som za správu pána Kazu, pozície Európskeho parlamentu o reforme DPH um, bola nevyhnutná. No a ja myslím, že ciele, ktoré boli stanovené, sú správnymi cieľmi, zjednodušenie, transparentnosť a harmonizácia, hlavne s ohľadom na nástroje podpory harmonizácie, zohľadňujú primeraným spôsobom nevyhnutnosť zachovávať národnú autonómiu pred, a pretože sa hovorí o uplatňovaní princípu subsidiarity, dôležité body, okrem toho, dôležité body, o ktorých sa musí zamýšľať komisia, sú ďalej nevyhnutnosť jasnosti pri eh, výnimkách pre neziskové organizácie, mimovládne organizácie a rovnako treba by bolo jasné, že systém treba očistiť od úľav, ktoré nie sú nevyhnutné a treba nastoliť právnu istotu, odstraňovať byrokratickú, byrokratickú záťaž a potrebujeme inovácie, pretože to podporuje podniky a trh. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Maconi. No a teraz prechádzame k postupu KHTI. No a prosím, dodržiavate rečnícky čas, pretože možno všetci dostávate, dostanete slovo. Pani Luan na jednu minútu. taxa pe valoare adăugată este o sursă indispensabilă de venituri pentru bugetele naționale și nu... Ďakujem pekne. DPH je veľmi dôležitým zdrojom príjmov pre národné rozpočty v mnohých krajinách. Je to najdôležitejší zdroj príjmov na začiatok finančnej krízy. Bol, bola DPH, tvorila DPH 8% HDP členských štátov Momentálne je tento podiel vyšší, pretože mnohé krajiny museli zvýšiť, zvýšiť sadzby DPH, je približne 60%, tvorí približne 60% administratívne záťaže malých a stredných podnikov a preto potrebujeme modernizáciou, aby hospodárstvo lepšie fungovalo, hlavne v období krízy. A preto je pre mňa veľmi dôležité, aby sme čo najrýchlejšie aplikovali usmernenia o daňových úlevách. a o odpočítateľnosti DPH, pretože to je veľmi dôležité pre účastníkov trhu. Tieto pravidlá sú také komplikované, tým sa vyháňajú náklady do výšok a Európa pre investorov sa zo zahraničia tým nie je zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne, pán Kutaš. Mulțumesc, doamna președintă. În condiții de criză economică și deficit... Ďakujem, pani predsedajúca. V našich časoch hospodárskej krízy eh, má DPH dôležitú úlohu ako zdroj príjmov pre členské krajiny. Reforma DPH eh, eh, však automaticky neznamená rast pre členské krajiny. V Rumunsku DPH z potravín sa zvyšuje na 24 to pre spotrebiteľov znamená problém. E, tí, ktorí, ktorým hrozí chudoba. Potrebujeme teda zlepšenie. Naši občania, mnohí z nich e, trpia vysokými e, sadzbami a DPH. Zdieľam názor spravodajcu, že potrebujeme hornú hranicu pre malé a stredné podniky, aby sa zlepšil vnútorný trh. Ďakujeme. Slovo má teraz pán Rubiš. Je prítomný? Pán Rubiks? Ďakujem, ja si tiež veľmi vážim túto prácu, ktorá bola odvedená s cieľom analyzovať situáciu DPH v Európskej únii. Všetko, čo sa tu e, napísalo, dokazuje, že za posledných 17 rokov táto daň sa stala ešte zložitejšou na výber, viac roztrieštenou a boli tu e, mnohé priestory na podvody. Teraz sa zdá, že <clears throat> že e, ju len nanovo na, týmto, na tomto zlom e, princípe premalujeme a

Ďakujeme. Slovo má teraz pán Bronz. Spravodajca hovorí ako o nedostatku harmonizácie ako o veľkom probléme. Určite to. Ja si nemyslím, že to je vôbec problém. E, cieľom dane je získavať príjme a takisto mať ekonomické a sociálne dopady. Nevyberá sa na to, aby vyzerala pekná a harmonická. Každá krajina má svoj systém investícií a sociálnych potrieb a oni by si mali stanovovať podľa tohoto vždy e, sadzby daní. Nie je ich cieľom, aby mali rovnakú daň ako e, krajina susedská Mali by sme tieto dane jednoducho nahradiť jednoduchou daňou z obratu, obchodnou daňou. Táto daň je totiž neproporčná e, k spotrebnému správaniu. DPH je menej regresívna, než by pôvodne mohla byť a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 kolegovia z Jelbiku už viackrát by sa vyslovili proti centralizácii EÚ, ale keď ide o DPH, tak harmonizácia je jediným možným riešením. A je to veľmi zlý signál proti občanom, že máme spolu znášať e, zaťaženie, ale tie, tie sociálne e, opatrenia sa majú týkať len niektorých. V spoločnostiach sa nachádza veľ, veľký rozkol a vo východnej Európe e, sú sadzby DPH oveľa vyššie ako na západe Európy. Na Maďarsku napríklad je DPH na veľmi vysokej sadzbe a vláda dosiahla rekord e, naše, naša sadzba sa dostane až na 27%, to je naozaj ne, e, nezvyklé. Pritom ľudia zarábajú veľa menej ako ľudia na západe Európy. Európa by mala konečne konať a dôležité postarať sa o to, aby celá Európska únia profitovala z pozitívnych e, opatrení. Slovo má pani Beňová. Pán komisár,

Ďakujem pekne pani Flašiková, Beňová. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť v rámci tohoto postupu? A vidím, sa nám tu hlási niekto, pani Bašesku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela podakovať kolegovi Kásovi za to, že vypracoval túto výbornú správu. Príjmy z DPH sú významným zdrojom príjmov pre národné rozpočty. V súčasnosti zažívame hospodárskú krízu a preto je dôležité, aby sme dbali na to, aby DPH a iné dane neboli zvyšované. To znamená, že je nutné hľadať alternatívy. Napríklad, čo sa týka Rumúnska, tam sa zvýšila DPH o 5 percentuálnych bodov z 19% na 24%, poškodilo to podniky a viedlo to k významnému tlaku na spotrebiteľov. Na začiatku si mysleli, myslela vláda, že takto sa podporí posilniť ekonomiku, ale nie, táto situácia nenastala a Rumunsko jednoducho nevyšlo z recesie. Bolo by lepšie e, spraviť iné kroky. Dnes Rumunsko patrí medzi štáty, ktoré majú najvyššie zaťaženie za e, e, pridanej hodnoty a musíme vykonať ďalšie analýzy, ako postupovať ďalej. Ďakujem pekne pani Bašesku a ešte sa hlási pán Kelly. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel zareagovať na to, čo povedala pani Bašesku, že musíme vytvoriť opatrenie na to, aby sme podporili hospodársky rast. Som veľmi rád, že eh, naša krajina, nová vláda prišla s návrhmi, ktoré sa týkajú eh, určitých uľahčení v oblasti DPH, týkalo by sa napríklad reštauračného sektoru a tak ďalej. Toto má samozrejme veľmi pozitívny efekt a je to dôležité, samozrejme, aby zniženie DPH podniky e, preniesli na spotrebiteľov, aby ľudia mohli e, mať teda nižšie ceny. Takže sú určité možnosti, ako je možné posilniť ekonomiku. Je možné napríklad takto pracovať so sadzbou DPH. Bolo by možné takto postupovať v celej Európe. Uh, niektoré opatrenia sú dobré z dlhodobého hľadiska, niektoré sú dobré z krátkodobého hľadiska. Ďakujem pekne. A to je vlastne koniec spontánnej rozpravy. A teraz má slovo pán komisár Šemeta. Nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pani predsedníčka, poslankyne poslanci. Chcel by som sa vám poďakovať za vaše komentáre a za vyjadrené názory počas tejto zaujímavej rozpravy. Som veľmi rád, že Európsky parlament a účastníci častokrát zdieľajú názory o tom, aké priority, aké kroky je nutné vykonať, čo je dôležité zjednodušovať, aby nedochádzalo k zne, zneužívaniu systému a že systém DPH mal byť jednoduchší, aby to prospel vnútornému trhu. Vidím tu aj všeobecnú podporu, ktorá sa týka našej iniciatívy. Áno, toto je skutočne veľmi dôležité. Systém DPH je modernizácia, to je veľká úloha, s ktorou sme konfrontovaní nesmieme zabúdať na to, že väčšina legislatívy, ktorú máme v Európskej únii, ktorá sa týka DPA, sa týka článku 113 a musí byť prijatá e, jednohlasne na rade. Ak by rada teda chcel naplniť tie veľké očakávania, ktoré sú v tejto oblasti, musel, musel by opustiť ten tradičný postup a niektoré členské štáty by museli jednoducho prekročiť svoj vlastný tieň. Komisia samozrejme zohľadní závery, návrhy, požiadavky, ktoré predniesol Európsky parlament a budeme to sa s tým zobrať v rámci najbližšej revízie systému DPH v Európskej únie. Takže teraz pracujeme na oznámení, ktoré sa bude týkať budúcnosti DPH. Toto príde veľmi skoro, do konca roka a paralelne už teraz pracujeme na konkrétnych návrhoch, ktoré sa týkajú zlepšenia systému a samozrejme zoberieme sa vecami, ktoré boli dnes spomenuté v rámci diskusie, napríklad otázky podvodu, lepšej koordinácie, aktivít medzi jednotlivými členskými štátmi, potom sú to otázky výnimiek. Toto všetko podlieha veľmi detailnej analýze a ak buď, keď budeme implementovať stratégiu, prídeme s konkrétnymi návrhmi na tieto špecifické oblasti. Na záver by som chcel opätovne sa poďakovať tomuto parlamentu, špecificky pánovi Kázovi, za konštruktívny prístup a silnú podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. No a na záver diskusie dostane slovo ešte spravodajca. Nech sa páči, pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za to, ako sa dnes vyjadrili a za ich slova podpory, ktoré a rovnako sa teším na podporu pri hlasovaní. Hovorilo sa o metalu správy, napríklad dohoda na všeobecnom znížení administratívnych nákladov. To je veľmi dôležité pre malé a stredné podniky, pretože tie v konečnom dôsledku sú základom nášho hospodárstva. A oni najviac trpia kvôli komplexnému systému, ktorý v súčasnosti platí. Máme množstvo návrhov, ktoré by sa dali automaticky implementovať Ak by komisia vzala aj všetko, čo navrhujeme napríklad, eh, chceme, aby boli prijaté šablóny pre, pre faktory jazykovo neutrálne, ktoré by vyriešili mnohé dnešné problémy. Malo by to byť systém založený na číslach a korešpondoval by s číslami, ktoré harmonizujú vstup údajov, čím by sme ušetrili náklady za preklad. No a rovnako žiadame, aby komisár predložil maximálny počet povinností zo systému, vyplývajúcich zo systému DPH. Eh, no a nemali by sa zvyšovať eh, žiadne ďalšie povinnosti alebo počet povinností pre podniky. A tak eh, budú podniky vedieť, že existujú kompletné vyčerpávajúce zoznamy a budú preto v situácii stability a istoty. No a v prípade nekontroverzných otázok potrebujeme nariadenia na miesto, na miesto smerníc. To zaistí jednotnú interpretáciu. Ďakujem, pani predsednička, všetkým, ktorí sa zapájali do, týchto, do tejto práce, tieňovým spravodajcom, výborom, našim zamestnancom výboru pre hospodárstvo a dúfam, že táto správa získa podporu pri dnešnom hlasovaní, tak aby sme vyslali jasný signál komisii o budúcnosti DPH. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Kaza. Takže to je koniec dnešnej debaty. Hlasovať budeme o 11.30 dnes do obeda. No a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu a to je vyhlásenie komisie na tému Americký zákon o tvorbe pracovných miest. Pán komisár, máte slovo. Nech sa páči.